Dobré ráno, dámy a páni. Myslím, že by sme mohli začať, aby sme nestracali čas. Máme obmedzený čas na dnešné stretnutie, pretože musíme hlasovať. Úplne na začiatku nášho stretnutia mi dovolte, aby som vám všetkým zaželala šťastný nový rok a Veľa úspechov, zdravia a šťastia v roku 2019. Dúfam, že sa vám všetkým splnia vaše ciele a želám vám veľa šťastia. Teraz začneme našu schôdzu výboru Regi na dnes mimoriadne stretnutie. Začneme schválením eh, programu. Môžeme schváliť program? Áno. Chápem, že k tomu nie sú komentáre. Schválenie zápisníc zo stretnutí návrh e, zápisnice stretnutia z 25. októbra, 15. novembra a 21. a 22. novembra sú k dispozícii online ako zvyčajne a navrhujem, aby ako zvyčajne, ak teda nie sú námietky počas tohto stretnutia, tak budú tieto zápisnice považované za schválené. V oznameniach predsedu veľmi stručné oznámenie a síce naše ďalšie stretnutie e, bude v útorok na budúci týždeň ráno. Pravdepodobne je to najdôležitejšie hlasovanie pre Regi v tomto e, mandáte hlasovanie o návrhu komisie, o návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach. Bude to ráno 22. a e, naše výpočty ukázali, že je to možné vzhľadom e, na to, že máme viac ako 100 kompromisov pripravených a spravodajcovia už e, sú pripravení s kompromismi, ktoré už poslali tieňovým spravodajcom, čiže budeme pracovať veľmi rýchlo. Budeme potrebovať celé dopoludnie v útorok a počas popoludnejšej schôdze si vypočujeme e, priority rumunského predsedníctva a, a bude výmena názorov s, e, s komisiou, takže toto je stretnutie na plán stretnutia a potom na konci budeme mať recepciu k novému roku. Áno, zaslúžime si to po tej ťažkej práci na nariadení o spoločných ustanoveniach. Zaslúžime si pohár vína. Takže toto je plán na ďalšie stretnutie a teraz e, by som ocenila, keby sme boli naozaj disciplinovaní a využili všetko, všetok čas, aby sme už nemeškali a dokončili našu prácu. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu. Začneme hlasovaním o financovaní riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky. E, pripravili sme stanovisko, pán Bogovič je náš spravodajca. Chceli by ste niečo povedať, pán Bogovič, predtým, ako budeme hlasovať? Nie. Ďakujem, takže prejdeme priamo k hlasovaniu. A začneme pozmenujúcim návrhom číslo 6 za, proti, poriadku, skontrolujeme hneď na začiatku. E, kontrolujeme šesku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. V poriadku. 50 za. Proti zdržal sa. Myslím, že je to rovnaké, rovnaká situácia, takže je to schválené. 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 8 za, proti, zdržal sa, schválené. 9 za, proti, zdržal sa, schválené. 10 za, proti, zdržal sa, schválené. 51 za, proti, zdržal sa, zdržal sa, schválené. Budeme hlasovať o 11. a 27. za, proti, zdržal sa, schválené. 12 za, proti, zdržal sa, schválené. 13 za, proti, zdržal sa schválené. Budeme hlasovať spolu zo 14 a 4 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa schválené. 16 za, proti, zdržal sa schválené. 17 a 54 za, proti, zdržalo sa schválené. 18 za, proti, zdržalo sa schválené. 55 za, proti, zdržal sa schválené. 56 za, proti, zdržalo sa schválené. 59 a 60 za, proti, zdržal sa. Schválené 61 za, proti, zdržal sa. Schválené 62 za, proti, zdržal sa. Schválené 63 za, proti, zdržal sa. Schválené 64 za, proti, zdržal sa. Schválené Hlasujeme spolu o 65-ke, 6-ke, 8-ke, 85-ke, 86-ke za, proti, zdržal sa. Schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa. Schválené. 20 za, proti, zdržal sa. Schválené. 70, 71, 72, 73, 74, hlasujem o nich spolu za, proti. Môžeme to skontrolovať, prosím. Čiže od 70 až po 74 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 22 za, proti, zdržal sa, schválené. 23 za, proti, zdržal sa, schválené. 24 za, proti, zdržal sa, schválené. 25 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa. Schválené. Teraz prejdeme k 77. a 8. Hlasujeme spoločne za, proti, zdržal sa, schválené. 79 za, proti, zdržal sa, schválené. 28 a 80 hlasujeme spoločne za, proti, zdržal sa, schválené. 81 za, proti, zdržal sa, skontrolujeme to, 81. Otváram hlasovanie 81. Končím hlasovanie. Schválené. 82 za, proti, zdržal sa. Schválené. 29 za, proti, zdržalo sa schválené. 83 za, proti, zdržalo sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržalo sa schválené. 84 za, proti, zdržalo sa schválené. 87 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa schválené. 91 za, proti, zdržal sa schválené. 92 za, proti, zdržal sa schválené. 93 za, proti, zdržal sa schválené. 94 za, proti zdržal sa schválené, 95 za, proti zdržal sa schválené, 96 za, proti zdržal sa schválené, návrhy od 97 až po 106. Veľký blok. Hlasujeme spoločne kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté celý tento veľký blok. 107 za, proti, zdržal sa, schválené. 108, 109, 110 a 111 spolu za, proti, zdržal sa, schválené. 112 za, proti, zdrž, zdržal sa, schválené. 113 za, proti, zdržal sa, schválené. 114 za, proti, zdržal sa, schválené. 115 za, proti, zdržal sa, schválené. 116 za, proti, zdržal sa schválené, 117 za, proti, zdržal sa schválené, 118 za, proti, zdržal sa schválené, 119 za, proti, zdržal sa schválené, blok návrhov 32, 33, 34, 35, 36 a 3, 36. Hlasujeme spolu. Za, proti, zdržal sa, schválené. 120 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 121 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 122 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 123 za, proti, zdržal sa schválené, 37 za, proti, zdržal sa schválené, jednotka 38 za, proti, zdržal sa schválené. 39 za, proti, zdržal sa schválené. 40 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa schválené. Hlasujeme spoločne o 42, 57 a 58. Kto je za? Proti? Držal sa. Sú schválené. Hlasujeme spoločne o 43, 69 za, proti, zdržal sa. Schválené. 44 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa schválené. Teraz prejdeme k návrhu 46 za, proti, zdržal sa schválené. 5 za, proti, zdržal sa schválené. 47 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 49 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať e, elektronicky o celom návrhu. Otvorím hlasovanie. EPP, mohli by ste prosím hlasovať Máte o jedného navyše, o jeden hlas navyše. Prepačte, to bol technický problém, takže máme 34 hlasov. Takže 34 hlasov, všetko je v poriadku. Končím hlasovanie. Stanovisko bolo schválené. Blahoželáme pánovi Bogovičovi 34 33. Dobrá práca. OK. Dobre, môžeme <clears throat> teraz prejsť ďalej. Budeme pokračovať ďalším hlasovaním, ktoré máme na programe dnešnej schôdze. E, má to mimoriadne dlhý názov pre celé toto stanovisko, ktoré bolo pripravené pánom Omaržím Eh, ohľadom polnohospodárskej, spoločnej polnohospodárskej politiky. Chcete sa k tomu vyjadriť? Nie, výborne. Takže je to návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktoré doplňa a pozmenuje a tak ďalej a tak ďalej. Máte to skrátka dobre pred sebou celý tento názov. V poriadku. E, dokonca dá sa povedať, že názov, názov správy je dlhšie ako hlasovací zoznam. Tak či onak, môžeme začať teraz s pozmenujúcim návrhom 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 21. Za? Proti? Overíme si to. 21. Takže otváram elektronické hlasovanie. Nech sa páči. Ukončujem hlasovanie. Návrh je, teda pozmeňujúci návrh je schválený. Môžeme ďalej, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhu 22 23 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. 22 23. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. Dobre, ideme teraz ďalej, ideme k pozmenujúcemu návrhu 1, 2 a 3, o ktorých sa hlasuje spoločne, kto je za, kto je proti, zdržali sa, sú zamietnuté. Ďalej, pozmenujúce na pozmenujúce návrh 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 4 za, proti, zdržali sa, schválené 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ak chcete, môžeme zdoveriť. Otvárame eh, hlasovanie o pozmenujúcom návrhu číslo 5. Na eh, hlasovanie je zatvorené a návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím si, že bol schválený. Pozmenujúci návrh 7 a 25, ktoré sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 8 a 26, opäť identické. Budeme hlasovať spoločne. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 9 a 27, opäť identické, hlasujeme spolu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 10, za, proti, zdržali sa, myslím si, že je to schválené. Dobre, 28 odpadáva. V tomto prípade ideme na 11 a 29 identické. Hlasujeme spoločne, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 12 a 30 identické pozmeňujúce návrhy, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 31 za, proti, zdržali sa schválené. 32 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa schválené. 18 za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme hlasovať e, konečnom e, znení elektronicky. Otváram hlasovanie o pozmenenom znení stanoviska. Ukončujem hlasovanie a e, stanovisko bolo schválené. Ďakujem pekne a gratulujem panu Merži. Poďme teraz ďalej. Ideme hlasovať o ďalšom stanovisku. Je to stanovisko, ktoré pripravila pani Maletič ohľadom vytvorenia Európskeho zboru Solidarity. Pani Maletič, chcete niečo povedať? Nie, výborne, môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Začneme teda hlasovaním o pozmenujúcom návrhu 68. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70. 70 je rozdelená na dve časti. Takže je to rozdelené hlasovanie. Prvá časť. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 a 78, identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otvárame elektronické hlasovanie k 84. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 85 za. Kto je proti? Zdržali sa? Overíme si 85 znova. Otváram elektronické hlasovanie o 85, keď nech sa páči. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmenujúci návrh 86, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 87 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 11 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93, 4, Deväťdesiattri. ale čítali ste tú poznámku počiarovne, treba vysvetľovať, ideme na 94. 94 za. Prvá časť, pardon, prvá časť, hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Moja chyba. Budeme hlasovať o 93. 93, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ideme teraz ďalej, 95, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98, za, proti, zdržali sa, zachválené. 99 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 106 rovnaká myšlienka ako 107, 108 a 109. Budeme o nich hlasovať spoločne. Takže za, proti, zdržali sa, sú zamietnuté. 111, Ideme priamo na pozmeňujúci návrh 11, lebo boli zamietnuté teda po proti, zdržali sa, schválené. 112 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 114 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Má niekto niečo proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Dobre, ideme hlasovať s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, schválené.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 proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13, za, proti, zdržali sa, schválené. 123, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 124, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 125, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 127 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa. Myslím že to bolo schválené. 130 a 131 spoločne za, proti, zdržali sa, sú zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa, schválené. 133 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa, schválené. 135 za, proti, zdržali sa, schválené. 13. Za, proti, zdržali sa, schválené. 136. Za, proti, zdržali sa, schválené. 14. Za, proti, zdržali sa, schválené. 137. Rozdielne hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 138 za, proti, zdržali sa, schválené. 139 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, dobre. Spolu za, proti, zdržali sa, schválené. 140 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 17, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, za, proti, zdržali sa, schválené. 18, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 Nebudem o tom hlasovať, ideme rovno na kompromis 2. 2. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Za, pr... ešte raz, teraz po kompromis 2, teraz ideme pozmeňujúci návrh 2. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 25. Odpadáva 26. Za, proti, zdržali sa. Overme si 26. 26. Otváram elektronické hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Väčšinou jedného hlasu. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 28, ospravedlňujem sa, 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, z, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 42. Kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmenovací návrh 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. E, návrh 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 53 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 54, pardon, 54, áno, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 55 v dvoch častiach s ústnym pozmeňovacím návrhom. Je niekto proti tomu ozmene, po, ústnemu pozmeňovaciemu? Nie. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Návrh 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 57 za, proti, zdržali sa, schválený. Ehm, nebudeme hlasovať o 58. Návrh 59. Správne? Áno. 59. za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 60 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Je niekto proti tomuto návrhu? Nie. Takže návrh 60 s ústnym za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Ehm, pozmeňovací návrh 7 a 61 identické spolu za. Proti zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 63 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 64 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Chcete overiť 64? Elektronicky overujeme, otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Je mi to ľúto, je schválený. Moja chyba. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací návrh 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ideme hlasovať o celom stanovisku elektronicky. Otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Stanovisko bolo schválené. Gratulujeme pani Maletič. E, posledné hlasovanie, ktoré dnes absolvujeme, sa týka vytvorenia nástroja predvstupovej pomoci. E, máme stanovisko, ktorého spravodajcom bol pán Celer. Chcete niečo povedať? Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tri vety Najskôr chcem povedať, že štrukturálne fondy eh, v Európskej únii eh, a nariadenia môžu byť skombinované s nástrojami susedskej politiky a predstupovej pomoci, čo ale musíme rozhodnúť aj so zástupcami regionálnych organizácií a miestnymi spoločenstvami a spoločenstvami v oblasti susedskej politiky je, že tieto ďalšie programy sem nepatria a celý systém e, vstupu týchto krajín do Európskej únie a preto tu máme e, jeden sporný bod a aj výbor regiónov je potrebná teda eh, užšia spolupráca s regionálnymi a lokálnymi organizáciami a ja by som poprosil o súhlas kolegov a ešte raz by som chcel poďakovať asistentom, tieňovým spravodajcom a sekretariátu za to, že podporili túto prácu. Thank you. Ďakujem vám. Teraz budeme pokračovať eh, hlasovaním o tomto stanovisku. Najprv pozmeňovacie návrhy ako prvý 46. Kto je za tento návrh, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 47 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 48 za, proti, zdržali sa, overíme. 48 overujeme. Otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Schválený. Pardon, zamietnutý. Zamietnutý jedným hlasom, hovorí pani predsednička. Takže zamietnutý. Pozmeňovací návrh 49. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 5 za, proti. Kto sa zdržal? Schválený. 53 za, proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis 6 za, proti. Zdržali sa. Schválený. Návrh 57 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 58 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 59 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 60 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 za, proti, zdržali sa, schválený. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 64 za, proti, zdržali sa, schválený. 65 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 6, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. A teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 68. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 69 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 7 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 8 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 70 za proti, zdržali sa schválený. Návrh 9 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 10 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 10, pardon, 11 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 12 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 13 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 71 za, proti, zdržali sa, myslím, že je zamietnutý, ale môžeme to overiť elektronicky 71, overujeme, otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Je schválený jedným hlasom, alebo jeden hlas. Skrátka je schválený. Takže ak je schválený, 72 prepadáva, ideme na 73 za, proti, zdržali sa, schválený. 74 za, proti, zdržali sa, schválený. 75 za, proti, zdržali sa, schválený. 76 za, proti, zdržali sa, schválený. 77 za, proti, zdržali sa, schválený. 78 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 79 za, proti. Prepačte, pomýlila som sa 15. Takže Mám v mojom dokumente, v mojom hlasovacom zozname chybu, hovorí pani predsednička. Aha, dobre. E, na vrchu strany je pozmeňovací návrh 15, takže ideme o ňom, o ňom hlasovať za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz 79 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 80, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Schválený. 81 za, proti, zdržali sa, schválený. 82 za, proti, zdržali sa, schválený. 83 za, proti, zdržali sa, schválený. 84 za, proti, zdržali sa, schválený. 85 za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, schválený. 18 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz prejdeme na kompromis 2, kto je za. Prepačte, hovorí pani predsednička. Naspäť kom... Tak ideme na kompromis 2, áno. Takže to je za, proti, zdržali sa, je schválený. Pozmeňovací návrh 26, to je za, proti, to sa zdržal, zamietnutý. 27 za, proti, zdržali sa schválený, 28 za, proti, zdržali sa schválený, 29 za, proti, zdržali sa je zamietnutý, 30 je stiahnutý, 31 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je schválený. 32 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz prejdeme na kompromis 4, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Teraz návrh 2 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Návrh 40 za, proti, zdržali sa, schválený. 41 za, proti, proti, zdržali sa schválený. 42 za, proti, zdržali sa schválený. 43 za, proti, zdržali sa schválený. 44 za, proti, zdržali sa schválený. 45 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa schválený. A teraz ideme hlasovať o celom e, stanovisku elektronicky. Konečné hlasovanie otváram teraz. Končím hlasovanie. Stanovisko bolo schválené. Gratulujeme pánovi celému. Ďakujem veľmi pekne za dobrú prácu. Podarilo sa nám tieto veci zvládnuť za menej ako hodinu. We continue now. Dobre, budeme teraz pokračovať Budeme pokračovať. Poprosím, eh, aby ste sa utíšili, nech môžeme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať eh, eh, rokovaním návrhu stanoviska Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, dvojbodka, dvojbodka ročný prieskum rastu za rok 2009. 15. Európska komisia odprezentovala e, ročný prieskum rastu v novembri na rok 2019. Tento prieskum je hlavným nástrojom komisie, ktorým približuje hlavné hospodárske, sociálne ostatné priority Európskej únie v nasledujúcom roku. Takisto sa rozbieha Európsky semester, čo je račný cyklus koordinácie politiky, kde e, sa skúmajú národné politiky, skúmajú sa tiež politiky na európskej úrovni. Výbor EKON ako gestorský výbor spracúva stanovisko k tomuto ročnému prieskumu rastu a výbor REGI sa rozhodol, že k tomuto tiež poskytne svoje stanovisko. Ja som bola menovaná za spravodajkyňu a preto teraz e, predkladám svoj návrh stanoviska. Teraz by som si chcela dať slovo, aby som tento návrh stanoviska predstavila. A potom by som navrhla termín predkladania pozmeňovacích návrhov. Takže návrh stanoviska e, k ročnému prieskumu rastu na rok 2019, e, ako iste všetci viete, e, tento ročný prieskum rastu je jedným z kľúčových dokumentov, ktorými sa načrtávajú priority procesu Európskeho semestra na nasledujúci rok a hlavné procesy, ktoré toto stanovisko skúma na rok 2019 sú nasledovné. Ekonomika únie naďalej rastie, zamestnanosť sa zvýšila pomerne zásadne, avšak napriek tomu e, zostáva e, stále množstvo zraniteľností a teritoriálne a regionálne rozdiely sú stále dôvodom na znepokojenie. Stanovisko podporuje názor, že investície do inovácií, znalosti a štruktúrnych reforiem sú nevyhnutné, ak chceme Európu posilniť, zvýšiť jej súdržnosť a stanovisko tiež hovorí, že investície v zmysle politiky súdržnosti zohrávajú veľmi dôležitú úlohu spolu s príslušnými reformami e, Cieľom je zvýšiť hospodársky rast, inkluzívnosť a inštitucionálne administratívne kapacity. Komisia aj členské štáty by mali podniknúť ďalšie opatrenia na využitie súkromných a verejných investícií, aby sa maximalizovala pridaná hodnota e, politických fondov a fondov, ktoré podporujú víziu a aby sa zabezpečila určitá komplementarita a synergie s ostatnými nástrojmi Európskej únie. Stanovisko tiež víta návrh e, ďalšieho viacročného finančného rámca a posilnené prepojenie medzi politikou súdržnosti a procesom európskeho semestra. E, stanovisko tiež víta silnejšie zameranie európskeho semestra na rok 2019 v oblasti investičných potrieb, e, pričom e, je tu odhodlanie smerovať politické ciele na obdobie roku 2022 až 2027, pričom sa predpokladá nová príloha k správam jednotlivých krajín za rok 2019 v tomto smere. Takisto sa plánuje využitie Európskeho regionálneho fondu, Európskeho sociálneho fondu Plus a fondu súdržnosti v období 22 až 27 a tu treba tie priority ešte identifikovať. Takisto tu existuje potreba ďalšieho zjednodušovania, zvýšenej flexibility eh, medzi jednotlivý, jednotlivými fondmi, programami a nástrojmi Európskej únie, tak aby financovanie únie strategických investičných projektov bolo jednoduchšie a účinnejšie. Toto je skrátená prezentácia nášho stanoviska a ja by som teraz chcela odovzdať slovo tieňovým spravodajcom tohto stanoviska. Začíname pánom Polčákom. Máte slovo, pán Polčák. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja vítam predloženie návrhu tohto stanoviska, ktoré je pomerne stručné, avšak podľa môjho názoru napriek tomu obsahuje všetky zásadné témy, ktoré ste spomenuli aj vy vo vašom stručnom úvode, takže ja budem hovoriť tiež stručne. Chcem poďakovať za optimistický duch tohoto stanoviska aj tej vašej prezentácie a myslím si, že by bolo dobré, keby sme zdôraznili ešte viac význam politiky súdržnosti, pretože ak to neurobíme my, tak to asi neurobí nikto iný. A to hľadisko hospodárskej súdržnosti je v Európe možno v súčasnosti trocha podceňované. Takže ja by som bol rád, keby v tom stanovisko sa zdôraznili prínosy, respektíve keby sme trocha vychválili politiku súdržnosti. Tiež sa e, natíska otázka, či sme, a to sme tu riešili v predchádzajúcich stanoviskách, e, či sme otázku dostatočných zdrojov pre koheznú politiku dostatočne vyriešili. Dnes už tie čísla sú pomerne jasné a stálo by za to, aby sme sa vyjadrili k tomu, či sme s týmito navrhovanými objemami spokojní. Vy sama ste spomenuli regionálne disparity, ktoré naozaj vzbudzujú obavy a ja si myslím, že je vhodné sa vyjadriť k ich rôznym dopadom v prípade neskorého schválenia viacročného finančného rámca, aj keď dúfam, že to nehrozí, ale vždy je tu to riziko a to riziko treba jasne pomenovať. Tiež by som zvážil doplnenie Mali by sme sa vyjadriť k Brexitu, ktorý vzhľadom k tomuto, v tomto týždni predstavuje významnú výzvu, výzvu, ktorá stále pretrváva. Ja by som si dovolil predložiť niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré by tieto body, o ktorých som hovoril, do stanoviska dopracovali. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Očakávam vaše pozmenujúce návrhy, ktoré sú veľmi dôležité, pani Zoana. Chcem poďakovať mojim kolegom, ktorí mi pomáhali v tomto smere, kolegom z EPP ako aj spravodajcom. Naozaj kohezná politika je veľmi dôležitou politikou, plne súhlasím so svojim českým kolegom. Nemyslím si, že sme doposiaľ kládli dostatočnú pozornosť tejto téme počas druhého semestra v roku 2018 39 eh, miliónov ľudí bolo zamestnaných v Európskej únii. Eh, toto je samozrejme rekordné číslo ľudí, ktorí by boli eh, zamestnaní. Od začiatku tohto roka 12 miliónov nových pracovných príležitostí bolo vytvorených, hoci percento tých, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnou exklúziou sa znižovalo a znižovalo sa pomerne zásadne v roku 2017 viac ako 5 miliónov ľudí už ďalej nie je chudobných alebo sociálne vylúčených v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale celkový počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálnou exklúziou, je pod úrovňou, ktorú sme mali pred krízou. Hospodárska obnova ale nebola cítená všetkými sociálnymi kategóriami. Miera zamestnanosti pre starších pracovníkov, a chcem sa práve na nich sústrediť, sa zvýšila, ale v prípade mladých ľudí, a toto je niečo, čo má priamy dopad aj pre nás, aj pre budúcnosť Európy, teda mladí ľudia, menej zruční pracovníci, a takisto pre tých, ktorí prichádzajú z pozadia z migrácie, sa stáva stále ťažšie zapojiť sa do profesného sveta. Máme tu stále viac žien, ktoré vstupujú na trh práce, ale to nemusí nutne znamenať aj to, že vidíme aj znižovanie mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami a to isté platí aj o mzdách mužov a žien. A zisky domácností sa zvyšujú, ale naďalej zostávajú pod úrovňou, ktorú sme mali pred krízou, a to vo viacerých členských štátoch. Rast sa zintenzívnil v roku 2018, ale naďalej zostáva pod úrovňou produktivity. Nárasty miest zostávajú tiež pod úrovňou produktivity a to by nemalo e, platiť, najmä keď sa pozrieme na dobrú, dobrý stupeň ekonomickej výkonnosti. Vo všeobecnosti ešte viac treba povedať, že nerovnosť a chudoba e, sú hlavným dôvodom znepokojenia. Nemali by sme ale zabúdať aj na to, že nové výkyvy alebo nové problémy sa môžu tiež začať prejavovať časom a práve preto by sme mali urobiť, čo je v našich silách, preto aby sme podporili udržateľný rast, inklúziu a tvorbu pracovných miest. Práve preto členské štáty potrebujú investície, ktoré sú jasne zacielené a potrebujú takisto aj dodatočné reformy, aby mohli konsolidovať ich základňu pre rast a posilnili svoju produktivitu. Takéto aktivity by vytvorili priaznivé podmienky pre mikrofinančnú stabilitu a zároveň povzbudia konkurenciu konkurencieschopnosť, dlhodobú, konkur- dlhodobú konkurencieschopnosť a zároveň e, zvýšia tvorbu pracovných miest a zároveň pôjde o lepšie pracovné miesta. Takýmto spôsobom zlepšíme všeobecný e, štandard života a na celom kontinente a uzavriem to rovnako, ako som začala, stále viac pozornosti treba klásť sociálnej kohézii, regionálnym fondom a ďalším témam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší tieňový spravodajca je pán Fito. Pani Tomašič, chcete sa ujať slova? Ďakujem pekne, veľmi stručne. Súhlasím s vašim stanoviskom. Všetci sa zhodneme s tým, čo povedal kolega Polčák. Vieme, že kohezia je dôležitá a dôsledky Brexitu na koheznú politiku. Taktiež v našich návrhoch sa budeme sústrediť na koheznú politiku a dopad Brexitu. Ďakujem. Pán Omarži, ďakujem pekne. Veľmi stručne poznáte stanovisko našej skupiny. Sme, sme proti e, takémuto obmedzovaniu politiky a e, sme za odporúčania Európskeho semestra. E, situácia v rôznych európskych krajinách sa zhoršuje. A teda to je naša, e, tradičné, naše tradičné stanovisko. Ďakujem pekne. Pán Rope, máte slovo. Áno, ďakujem pekne kolegovia. Chcel by som poďakovať e, pani predsedničke za obrovskú prácu, ktorú urobila, za návrh, ktoré ste predložila všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto práci. A vzhľadom k tomu, že rast v roku 2019 e, už teraz si môžeme všimnúť, e, že tie predpoklady sú veľmi pozitívne a v roku 2019 budeme mať jednu z najvyšších úrovní podpory od, medzi rokmi 2014 až 2021. Rok 2014 iba 20 všetkých prostriedkov bolo využitých, v roku 2019 30 o 30 viac fondov sa využije. Takže hovorím teraz e, v, v monetárnych e, monetárnej oblasti, pretože skutočné objemy budú iné. Dúfam, že rok 2000, 2001 a 2027 povedú k rovnomernejšiemu distribúcii investícií. Tie krajiny, ktoré sú menej rozvinuté, sú silne závislé od európskej podpory štrukturálnych fondov a iných fondov a môžeme si všimnúť, že dostali prostriedky na konci obdobia, na začiatku ďalšieho obdobia ich rost, rost sa znižuje a tieto podmienky sú nerovné a vedú k nerovnému rastu v periférnych oblastiach Zvyčajne hlavné mesta rastú rýchlejšie a okrajové oblasti rastú menej rýchlo. Musíme si to uvedomiť, aby členské krajiny mohli zabezpečiť komplexný, rovnaký rast na celom území. Tiež je dôležité zabezpečiť regionálne rozdelenie. Tie krajiny, ktoré sa teraz e, rozdelili na menšie regióny, tam, kde bol predtým zve, väčší región, kde bola iná administratívna regionálna štruktúra, tak tam sme si všimli, že v takýchto prípadoch rast medzi regiónmi sa vyrovnáva. Tiež si treba uvedomiť, keď hovoríme o kohezných fondoch a iných nástrojoch, že príjemcovia musia pocítiť ten prínos z fondov, nie len organizátori, ktorí riadia fondy. Taktiež je dôležité užšie prepojiť koheznú politiku, pretože niekedy medzery, rozdiely medzi jednotlivými oblastiami sa môžu zvyšovať. Tiež je potrebné poznamenať, že na začiatku roku 2021 podľa súčasnej prognózy komisie prostriedky z kohézie a štrukturálnych fondov sa podstatne znížia a preto je kľúčové, aby v roku 2021 a 2022 členské krajiny a možno aj komisia revidovali svoje programy, aby sa teraz nevynakladali príliš veľké prostriedky bez hmatateľných e, cieľov, pretože toto môže celý rast e, ohroziť so zníženými e, prostriedkami. Samozrejme, že aj Brexit bude mať vplyv na znížený objem prostriedkov. Ďalší rečník. Veľmi stručne. Chcete vedieť, aká je naša pozícia k tomuto bodu? Už musím povedať, že my sme presne proti tomu, čo tu zaznelo. My sme proti pozdorne politik počas európskeho semestra. Všetci musia veľmi dobre vedieť, čo spôsobuje tieto táto obsesia so šetrením a čím sa preslávil Juncker počas tohto mandátu, tých škôd, ktoré toto robí, je o mnoho viac než čohokoľvek iného. Naše pozmeňujúce návrhy sa budú brať práve týmto smerom. Samozrejme, v duchu kompromisu sa budeme nájsť aj e, minimálne zachrániť aspoň koheznú politiku, ktorá má aj iné účely, No, okrem iného napríklad aj prekonávať rozdiely medzi menej rozvinutými a viac rozvinutými regiónmi. Pripomínam, že práve samotná komisia hovorí vo svojich vlastných správach, že tento rozdiel medzi rozvojom regiónov stále nie je prekonaný, takže z tohto bodu budeme vychádzať, aby sme dokázali aj pomôcť regiónom, ktoré potrebujú väčšiu podporu z kohezného fondu a z koheznej politiky. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalší kolegovia sa chcú vyjadriť k tejto téme. Nie, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo zástupcom Európskej komisie, pani Barabara Valentinovič. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže hovoríme o prehľade ročného rastu. Budem sa sústrediť na tých nových veciach od roku 2019 Cyklus 2019 prichádza uprostred rokovaní o ďalšom finančnom e, rámci, keď rozhodnia o finančných prioritách. E, budú ešte len rozhodnuté investície a štrukturálne reformy sú kľúsko prepojené. Investície sú motorom rastu pracovných príležitostí štrukturálnych e, zmien a vytvárajú prostriedky pre investície. Synergia, komplementarita medzi týmito fondami a koordinácia politík Eh, je v prospech oboch procesov a preto v roku 2019 budeme venovať väčšiu pozornosť potrebám investícií, pokiaľ ide o rozhodnutie na rok 2021 až 2027 v praxi, analýza v roku 2019 eh, z februára. Tu sa budeme pozerať na investičné potreby v každej krajine, vrátanie tam, kde je to potrebné, sektorálnych a regionálnych rozmerov. Na základe týchto analýze bude tu nová príloha, kde sa budú identifikovať e, nové investičné potreby, e, sociálny fond plus a kohezný fond pre ďalšiu, ďalšie obdobie. Toto bude podstatným vplupom pre programový dialog s členskými krajinami. V základe e, správ z jednotlivých krajín budeme identifikovať našich návrhov pre jednotlivé krajiny špecifické odporúčania, prioritné oblasti pre verejné súkromné investície, tieto nové prvky neodvádzajú pozornosť od hlavnej, eh, alebo teda podstatnej podstatného bodu tohto programu. Mm, musíme sa venať štruktúrálnych reformám a to je zásadné pre úspech tohto semestra. Preto komisia má bilaterálne stretnutia s členskými krajinami podľa jednotlivých otázok v jednotlivých krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som povedala ako spravodajkyňa, že Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom eh, za všetky príspevky, ktoré sú veľmi dôležité. A ukazuje sa tu dôležitosť koheznej politiky veľmi si cením toto smerovanie a samozrejme situácia je prepojená aj s Brexitom. Aký to bude mať vplyv? na kondicionalitu a hospodárskú situáciu v Európskej únii a požiadavky členských krajín, krajín pokryť Európsky semestr. Ďakujem pekne. Navrhujem, aby sme lehotu na pozmeňujúce návrhy stanovili mm, do 6. v útorok 22. januára. Je to budúci týždeň, ale musíme to urobiť, pretože tu máme program výboru EKON, Takže z tohto dôvodu by som ocenila teda do konca, teda do 6. 22. januára, keby ste prekladali návrhy. Ďakujem veľmi pekne. V poriadku, budeme pokračovať teraz v programe nášho dnešného stretnutia bodom rôzne. Sú tu nejaké bod, niečo do bodu rôzne? Nie. Chcem pripomenúť, že ďalšie stretnutie sa uskutoční v útorok 22. januára e, dopoludňa a popoludnení v Bruseli a tým pádom končím dnešnú stretn- schôdzu regi. Budeme pokračovať stretnutí koordinátorov, čo bude e, s zatvorenými dverami. Ďakujem pekne. Yes,